štatistik pre spracované hospodárstvu založenému na údajoch. Pán Búžek, máte slovo. Ďakujem pekne, ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca a vážená pani podpredsednička. Pán podpredseda, dochádza teraz k zmene na postoch podpredsedov Samozrejme, toto, tento segment e, ponúka veľký priestor na posun do Európy dopredu. E, Európa musí byť ambiciozná, pokiaľ ide o tieto veľké dáta, ale Európa musí byť vedúcou takou hybnou silou, pokiaľ ide o tie hodnoty, ktoré sa týkajú ochrany údajov. Na to, aby Európa mohla viesť v tejto oblasti e, big data, tak Európa musí stanovať regulačný rámec, ktorý bude priateľský k inováciám, ktorý zabezpečí tak bezpečnosť e, údajov, ako aj súkromie, ochranu súkromia. Po druhé, podporovať súkromné investície tak do infraštruktúry, ako aj do výskumu a vývoja. Tretí bod, e, e, vytvorenie skutočnej digitálnej únie so všetkými normami, štandardami, právami duševného vlastníctva a verejnými údajmi otvoreného, otvoreného spôsobu. Ďalej, podporiť výmenu takýchto spoločností a takisto zapojiť e, samotnú spoločnosť e, tak, aby mohla mať prospech z takýchto big, veľkých dát, big data, aby mohla byť vybavená právomocami na základe tohoto. Chceme, aby sa Európa stala globálnym lídrom v oblasti big data. Chcem sa poďakovať kolegyni Barbore Kapel za jej podstatné zapojenie sa na úrovni výboru pokiaľ ide o sformulovanie tejto otázky na ústne zodpovedanie, aj za sformulovanie toho uznesenia. A ešte som neza, nespomenul veľmi dôležitú vec, ktorá sa týka ochrany spotrebiteľov a práv spotrebiteľov, ale to je, eh, to spadá do gestie výboru IMKO a určite jeho pani predsednička, pani Vicky Fordová o tom bude hovoriť. Ďakujem pekne. A predseda, teraz pani Ford. Ďakujem. Digitálny svet je svetom bez hraníc. A aby sme vyriešili otázky, ktoré tam vznikajú, tak musíme spolupracovať so všetkými v rámci Európy, ale aj po celom svete. Big data pomáha podnikom e, riešiť logistiku, zacieliť e, predaj, odbyt, znížiť náklady a tak zvýšiť svoju konkurencieschopnosť. To je nevyhnutná hybná sila za rastom našej konkurencieschopnosti, ale regulačný rámec musí fungovať tak pre podniky, ako aj pre spotrebiteľov, pre subjekty Dobrá regulácia môže priniesť prospech. Jasné pravidla jednoznačné o používaní osobných údajov môžu e, dať právomoci tým spotrebiteľom, môžu vybaviť silou istou, môžu zabezpečiť rovnaké pravidlá pre všetkých a môžu e, zvýšiť dôveru inovátorov a tých e, subjektov. Tu vznikajú nové veci každý deň Eh, data brokery, to je napríklad tiež vec, ktorá, ktoré vystávajú otázky ohľadom transparentnosti a zodpovedania sa, čo robí komisia na to, aby monitorovala tento, tieto, tieto veci, ako sa my ubezpečíme, že budeme tieto veci zabezpečovať tak, aby sa ne, neposilňovali len tie staré monopoly. Otázka, ktorá sa tý, viaže aj na životné prostredie, kde dokážeme zväčšiť efektívnosť eh, našich verejných služieb. Aby sme to ale dokázali, potrebujeme inteligentné obstarávanie, aby sme uvoľnili inteligentné technológie. Čo robí komisia na to, aby pomohla členským štátom a ich verejným orgánom, aby zabezpečili dobre internetové služby a aby zabezpečili aj eh, verejné obstarávanie, ktoré bude technologicky pokročilé my sme diskutovali o týchto veciach v marci a už pritom boli predložené zo strany nášho výboru minul, minulé leto. To nie je dobré, takýto posun časový. Mimo tej našej, našej bru, bruselskej bubliny je veľa obav, ktoré sa týkajú podrobností tohto návrhu. Ak e, orgány, ktoré sa zaoberajú ochranou osobných údajov, sú príliš e, úzkoprse a ak dajú príliš veľkú takú kazajku, do ktorej budú chcieť zaviazať tieto záležitosti, tak to nebude prospešné Pán komisár, potrebujeme jasné usmernenia, tie musia fungovať pre podnikateľské subjekty, ako aj pre spotrebiteľov, pre inovátorov, aj pre tie existujúce podniky, e, pre poskytovateľov služieb. Do odsúhlasenie toho nariadenia len jedným krokom. Teraz musíme pracovať na implementácii a na jasných usmerneniach. Ďakujem pekne. E, ďakujem pani Ford. A teraz e, pán podpredseda komisie Ansip. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. poslanky poslankyne, poslanci, ďakujem za otázky na ústne zodpovedanie, o ktorých budeme dnes hovoriť. Tie ukazujú, že je na čase dať na správnu mieru tieto veci v Európe, tak aby sme pákovým efektom dokázali posunúť digitálne hospodárstvo takáto časť hospodárstva sa veľmi rýchle rozvíja aj v EÚ a predpokladá sa, že dosiahne úroveň 3% HDP do roku 2020. Musí sa stať základným stavebným blokom, kameňom našej, našho hospodárstva, vytvárajúc nové pracovné miesta, príležitosti, podnikateľské modely. Nedávne verejnej konzultácie o tých platformách chcela komisia zlepšiť chápanie úlohy, ktorú zohrávajú dátové trhy. Pri, ďalej išlo o prístup k dátam a voľný pohyb údajov v rámci Európskej únie. Komisia zmapuje existujúce obmedzenia, pokiaľ ide o voľný tok e, údajov a takisto prístupe tých podnikov, podnikateľských subjektov k dátam dátam o používaní a znovu opakovanom používaní týchto údajov. Dáta, údaje sú novým, novou ropou, štandardy a interoperabilita, to je tým novým ropovodom, tak povediac, Komisia pracuje na súbore sade nových priorít, pokiaľ ide o normách a normológii, štandardizácii. Ďalej ide o vytvorenie jednotného digitálneho trhu, ktorý môže potom usmerňovať normologické alebo normalizačné orgány v ich, v ich práci. Ďalej ide o cloud computing a jeho rozšírenie do všetkých sektorov, kde sme presvedčení, že práve cloud cloudové riešenia môžu zvýšiť produktivitu, tak aby sme digitalizovali verejnú správu. E, digitálny jednotný trh predpokladá nové plány e-governmentu. V rámci tohto akčného plánu mám, máme za cieľ zrýchliť e, implementáciu otvoreného, inovatívneho a spolupracujúceho vládneho sektora. Bude tu podporená interoperabilita a cezhraničné digitálne služby, účinný regulačný rámec o ochrane osobných údajov, ktorý bude doplnený revidovanými pravidlami v oblasti elektronickej súkromia a e-privacy, plus e, kyberbezpečnosť. A to všetko pomôže posilniť dôveru e, v túto elektronickú digitálnu ekonomiku. Tým, že poskytneme viac bezpečnosti a jednotné pravidla, tak zabezpečíme tak rovnaké podmienky pre podnikateľské subjekty a tým lepšiu, lepšie konkurenčné prostredie. Špecifická situácia malých a stredných podnikov bola vzaná do úvahy pri formulácii nariadenia o všeobecných týchto požiadavkách. Komisia bola veľmi opatrná, aby neuvalila neprimerané administratívne zaťaženie na tieto podniky, malé a stredné, ktoré budú mať prospech z jednodušeného regulačného prostredia, ktoré to nariadenie prináša a ten mechanizmus one-stop shop národných dozorných orgánov takisto prispieje k zlepšeniu. Ale nejde len o dáta, o údaje. Tie potrebné zručnosti sú nevyhnutné na to, aby boli údaje spracovávané hodným spôsobom a aby vznikali nové podnikateľské subjekty. Komisia zahrnula novú agendu zručnosti e, do svojho programu e, na rok 2016, aby podporovala rozvoj zručnosti, aby maximalizovala potenciál tvorby digitálnych pracovných miest. E, jedna otázka spomínala aj oblasť sprostredkovania data brokerage. Komisia veľmi pozorne sleduje vznik dátových trhov a služieb data brokerage v Európe. Aby sme dokázali na tejto, tejto oblasti pôsobiť, tak najskôr musíme dobre pochopiť tie mechanizmy, ako stanoviť tú vhodnú cenu a tú, to zloženie tých údajov, ktoré majú byť predmetom obchodnej výmeny. A takisto musíme vystopovať tie údaje, teda trendy v rámci dátového hospodárstva Dôraz bude na transparentnosti, zodpovedaní sa a nediskriminácii. Ďakujem pekne. Thank you very... Ďakujem pekne, e, pán komisár. A teraz otvárame rozpravu pre politické skupiny. Pán Bony, minúta a pol. Pani predsedajúca, pán podpredseda, aký je cieľ? Hospodárstvo, ktoré je poháňané dátami, nám môže poskytnúť efektívnejšie produkty, služby, ktoré budú viac priateľské užívateľom a takisto personalizované riešenia. Môžeme povedať, že správa vecí na základe dát, e, veda na základe algoritmov, e, ďalej inteligentné mesta na základe dát, e, medicína, ktorá môže zmeniť celý model verejného zdravotníctva z preventívneho na reaktívny a priemysel, ktorý je tiež poháňaný dátami, kde budú komunikovať ľudia, roboti a iné automatické technológie. A to všetko môže byť na prospech všetkých. E, to e, je najlepšia páka, ako zabezpečiť väčšiu konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, aby boli viac nákladov efektívne, aby posilnili svoje podnikanie. Čo potrebujeme na to? Lepší rámec, tak regulačný ako neregulačný. Nové technológie si vyžadujú oveľa viac e, mekého, meké legislatívy, soft law. Musia, musia samozrejme rešpektovať, držiavať bezpečnosť a súkromie, ale treba zabezpečiť aj správne ošetrenie otázky vlastníctva týchto údajov a dát. Open data to je základ a prístupnosť viacerých typov dát a ich použitie pre verejnosť, verejné ako aj komerčné účely je nevyhnutné. Efektívna infraštruktúra budúcich 5G pre priemyselnú digitalizáciu, ďalej siete vysokovýkonných kompiútrových centier a vývoj cloudových služieb ďalej nový rozvoj e zručnosti, pokrytie štandardizovaných a interoperabilných riešení po celej Európe. Toto všetko vytvára príležitosti pre nové európske výhody. Nemôžeme strácať čas, takže čakáme na kvalitné návrhy zo strany komisie. Ďakujem pekne, pán Bony. Nemôžem teraz akceptovať modré karty z tej istej politickej skupiny. Možno pokiaľ ide o ďalšiu rečničku, ktorou bude pani Toja, minúta a pol. Ďakujem pekne. Cieľom e, znova zabezpečiť e, rast európskeho hospodárstva, aby viac prekvitalo, aby bolo kvalitnejšie, tak treba vychádzať z údajov, ktoré ponúkajú veľké takéto príležitosti, ale tieto veci sa nebudú diať spontánne a to musí byť zadefinované jasne v tej stratégii do budúcnosti. To nebude sa diať nejakým zázrakom ani spontánne. Musíme veľkú cestu dobiehať, pretože vieme, že Spojené štáty sú oveľa viac vpredu a vieme, že Európa nie je big v rámci tohto hospodárstva big data. Možno sa tým môže stať, ale na to treba veľa vecí z pohľadu investícií, tak ako už bolo spomenuté, takisto aj z pohľadu interoperability, pretože e, senzory a prístroje a stroje E, a všetci tí, ktorí sú technicky zdatní, to môžu potvrdiť, e, pokiaľ ide o spoločnosť, o zapojenie, aby sme pripravili tieto veci diverzifikované a pokročilejšie. Treba veľa vecí spraviť, ale treba istú, istý, istý, istý výhľad dopredu, treba vidieť veci z dlhodobej perspektívy, tak to spomínal aj pán Buzek, a treba nastaviť e, legislatívny námest, ktorý bude sa pozerať do budúcnosti Samozrejme, treba riešiť aj tie riziká, ktoré zabezpečia, že táto ekonomika, digitálna ekonomika bude lepšie zohľadňovať tie rizika, ktoré prináša so sebou. A nielen pokiaľ ide o ochranu súkromia pri, v súvislosti s takýmito dátami. Je tu viacero aspektov, tak súdnych ako aj etických, ktoré súvisia aj s rozvojom demokracie. My sme počuli veľmi znepokojujúce veci, ktoré sa týkajú isté možnosti kombinovania údajov a ich používania, ak nebudú stanovené jasné pravidlá, ktoré nechcú limitovať ten progres a pokrok, ktoré chcú každopádne zabezpečiť tento pokrok a zároveň prospech pre Európu. Ďakujem pekne, pán Tošenovský, minúta. Vážená pani predseda... Vážená pani predsedajúca, pán podpredseda komisie, v súčasnosti je pre našu ekonomiku i celú spoločnosť potrebné bezchybné informovanie fungovanie informačných systémov, množstvo dát spracovaných v reálnom čase narastá a tiež sa zvyšuje potreba technickej infraštruktúre pre ich prenos s najvyššími požiadavkami na ich bezpečnosť. Zvýšenie kapacity a prenosových rýchlostí sa stáva podmienkou ďalšieho rozvoja, nesmieme však zabúdať na systémové zázemie, bez ktorého by nebolo možné zvládnuť veľký obmiet veľké dáta. Týka sa to cloud computingu aj ďalších požiadavkov, požiadaviek na superpočítačové systémy. Sú schopné veľkých operácií na objemoch dát. Potrebujeme nové prístupy, pokiaľ ide o paralelné počítanie či nové matematické metódy. Táto infraštruktúra pre spracovanie dát je však mimoriadne finančne náročná, preto by sme mali úzko spolupracovať a efektívne využívať unijné programy a fondy. Ďakujem. Ďakujem. Pani Kalas, dve minúty. Ďakujem. Čas, ktorý trvalo a kým sa toto uznesenie dostalo na plenárku, sme medzi tým prijali tiež správu o digitálnom jednotnom trhe, trhu, kde sme sa jasne vyjadrili, čo chceme vidieť, pokiaľ ide o veľké dáta. Čiže poprvé parlament požiadal jasne na zlep- požiada zlepšenie prostredia pre e, inovácie v data-driven economy a po druhé v správe o Digital Single Market tiež vyváž, e, komisiu vyzývame, aby urobila transparentné hodnotenie dát, čiže cieľom nie je mať nejakú ďalšiu štúdiu, ale preskúmať to, čo treba urobiť, aby sa zlepšili podmienky pre rast a inovácie a aby sme pochopili a riešili potenciálne výzvy, aby sme mohli podporiť naštartovanie, pretože kľúčové je vytvoriť v Európe škálu, ktorá bude jedinou možnosťou, ako profitovať z veľkých dát. Sú s nimi spojené dve otázky. Poprvé ochrana údajov a po druhé zručnosti. Poprvé ochrana údajov. Dúfam, že teraz, keď rámec ochrany údajov bol prijatý, komisia príde s iniciatívou tokov dát, pretože reštrikcie, toku údajov idú proti jednotnému trhu, ako i technológií založených na údajoch. A po druhé je dôležité, aby sme nehovorili o personálnych údajov, pretože veľké údaje nie sú o personalizovaných údajoch, ale údajoch vo veľkom formáte, ktoré umožňujú eh, firmám eh, vyvodzovať závery. Po druhé, ako pán podpredseda uviedol, je to i otvorených verejných údajov ako údajoch generovaných strojmi. A po druhé, ak bude mať veľké údaje, ale nikto nebude ich schopný používať, keďže tu nebudú zručnosti, ľudia nebudú vedieť, ako ich aplikovať, tak e, to nemá zmysel. Preto e, sme za e, odporúčanie v stratégii e-skill. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Kalas. Modrá karta od pani Rapiny, nech sa páči. Akceptujete pani Kalas? Ďakujem pekne. Pani a predsedajúca, vážená kolegyňa, položili ste viaceré otázky v, vo svojom prejave. Mám ja otázku. Komisár spomenul význam malých a stredných podnik Sa vás spýtať, myslíte si, že nariadenia spojené s veľkými údajmi zohľadňujú Malé a stredné podniky zohľadňujú potrebu e, rozmýšľať najprv v malom a neregulovať všetko, aby malé a stredné podniky nemuseli všetky tieto regulácie príjmať, ktoré sa ich špecificky netýkajú. Ďakujem za túto otázku, keďže Európska ekonomika je založená na malých a stredných podnikoch. Je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme to zohľadnili a zároveň, keď sa snažíme diskutovať o týchto reguláciách, ak budeme myslieť len na veľké firmy a nariadenia budú vhodné len pre nich a nie pri malých, tak to bude nebezpečné. Musíme to všetko práve mať na pamäti a dúfam, že komisia to urobí. Ďakujem. Slovo teraz dostane pán Silikiotis. Minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Využitie nových digitálnych údajov by malo mať hlavný cieľ posilniť kvalitu života ľudí a vytvoriť blahobyt. Avšak technológia v súčasnosti sa používa s cieľom, aby e, z, toho, z nej profitoval len veľký kapitál a nadnárodné spoločnosti. A tieto zvyšovali svoj zisk. Preto musíme predefinovať tento e, cieľ. Potrebujeme dobré údaje e, preč občanov Európska únia, členské štáty a verejné investície sa musia byť uplatňovať, aby sa naplne e, využívali digitálne technológie. Celom by malo byť podporovať výskum, vývoj a rast. Mali by sme podporovať nové kvalitné pracovné miesta, mali by sme chrániť slobodný prístup k trhu, e, k sieti bez poplatkov, ako i spotrebiteľov. Zároveň je rovnako dôležité podporovať malé a stredné podniky, aby mohli využívať týmto spôsobom e, tieto údaje, aby mali lepší e, pozíciu na trhu a financiám. Ďakujem pekne. Pán Helmen, jedna minúta. Pani predsednička, ja som v tomto parlamente už 17 rokov. Bol som tu počas Lisabonskej rady v marci 2000 a dobre si eh, spomínam na cieľ, ktorý sme si stanovili, vytvoriť najkonkurencie schopnejšiu a najdynamickejšiu znalostnú ekonomiku do roku 2010. Avšak retrospektívne štúdie počas prvej dekády, pre prvú dekádu tohto tisícročia ukazuje, že Európa eh, a schopnosť Európy eh, poklesla. Zdá sa, že sme vytvorili vetu bez slovesa, kde hovoríme na ceste k, prostr- k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch. Nie je tu žiaden cieľový dátum, pani predsedajúca, takže nevieme, či, sme, či nezlyháme. Nemôžeme sa pou- na- poučiť minimálne z minulosti, kde sa pripravili legislatívy, a čo je dôležité, je od- odstrániť prekážky, aby e, podnikateľský duch mohli podnikateľa rozvíjať. Vyzývam komisiu, aby to mala na pláne a tento cieľ sa snažila naplniť nie detálnou preskriptívnou legislatívou, ale aby otvorila brány príležitosti. Ďakujem. Pani Kapl, 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Náš každodenný život sa stáva digitálny. Žiaden podnik, žiaden spotrebiteľ nezostane nezasiahnutý tým digitálnym svetom prichádza k obrovskému nárastu v tejto oblasti a rastie e, veľakrát rýchlejšie ako klasický trh, digitálny trh, digitálne služby jednoznačne prispievajú rastu, zatiaľ čo Spojené štáty majú lepšie možnosti finančné. Možnosť uplatnenia údajov je rôznorodá, či už nové softvery, ktoré na základe big data analysis môžu rozlišovať, alebo či už sú to auta, optima, optimalizácia rôznych priemyslov, riadená počítačovo, či už polnohospodárstvo, kde je možné registrovať stroje v polnohospodárstve a využívať GPS aby sa presným spôsobom pestovali plodiny alebo priemysel 4.0. Big data prinášajú enormný potenciál pre automobilový priemysel, pre klimatickú politiku, pre zdravie, pre dopravné systémy a mnohé ďalšie. Do akej miery sa využije potenciál týchto big data závisí od digitálnej infraštruktúry, ako aj vývoja a výskumu. Digitálne schémy Najmä v súvislosti s bezpečnosťou dát je dôležité veľmi dobre zohľadniť. Predstavujú do roku 2030 eh, majú predstavovať 3 HDP. Využíme túto príležitosť. Pán Corvin Mike, jedna minúta. Ďakujem za slovo. Čítam, že tu hrozí, že budeme úzadí, že nás budú ostatní predbiehať. Chápem, že nás predbiehajú Spojené štáty, ale chcel by som sa spýtať, či tam niekto organizuje diskusie v parlamente. Tam sa jednoducho dovolí tisícom e, privátnym firm, aby zbierali údaje, akurát sa stráži, aby to všetko prebiehalo v nejakej takej, takej e, úrovni. No. A teraz, keď my tu máme vytvárať e, zbieranie údajov a nie súkromné firmy, to je absolútny omyl, pretože e, Štát nikdy nič veľké neurobil. Všetky vynálezy prichádzajú od súkromných firiem. A chcel by som ešte povedať, že skutočné údaje nepochádzajú zo zberu údajov, pretože k údajom má každý prístup. Tie údaje sa poberajú z informácií, súkromných informácií z toho, ako človek pozera televíziu, z toho, čo číta. Čiže dôležité sú aj metaúdaje. My sa tu teraz naozaj zamykáme v slonovinovej veži. Súhlasím s tým, že sa to robí najmä v zájme veľkých firiem. A pokry- okrem toho si ešte myslím, že Európska únia musí byť zničená. Ďakujem. Thank you. Madam Thun. Ďakujem. Pani Tun nie je tu. Takže pán Tarabela, 1,5 minúty. Pani predsedajúca, pán komisár, veľké údaje predstavujú ako možnosti pre firmy, tak aj hrozby pre spotrebiteľov. Moja správa sa sústredí na tri oblasti. V prvom rade je dôležité, aby všetky podniky, či malých, stredných podnikov, či, či nadnárodné, mali rovnakú príležitosť profitovať z explózie sektoru eh, big data. Čiže je potrebné vytvoriť Eh, rovnorodý alebo teda rovnomerný priestor. Využívanie big data vo verejnej sfére by tiež eh, malo uľahčiť a zjednodušiť administratívny proces. Čiže využíme túto príležitosť a inovujme administratívnu verejnú správu. No a na záver, eh, v neposlednom rade, trh s veľkými z big data predstavuje naozaj výzvu, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov. Preto je zásadné, aby sme vypracovali taký legislatívny rámec, ktorý zabráni rizikám a zneužívaniu e, údajov občanov na e, zlé účely. Vážení kolegovia, v prípade e, metód komisie sme už na to zvyknutí vždy. Je tu nejaké, nejaká výhra, sníha, snívame tu o tom, že keď sa to všetko povrpája, tak bude väčšia produktivita, väčší rast, väčší, väčší počet pracovných miest. Avšak robí sa to v mene európskej stratégie. Je tu vôľa vytvoriť samostatné platformy, ktoré by mohli byť rivalmi Google, či Amazonu, či Facebooku. Existuje priemyselná politika, ktorá by vytvárala priestor na, na uchovanie takýchto dohod. Nie, to neexistuje. Európska stratégia je otvoriť sa dominácii e, americkej technológie a veľkým súkromných podnikom, ktoré majú monopol v tejto oblasti. Ja si myslím, že to je zásadný e, problém, pretože osobné údaje sa predávajú a tým prvotným E, materiálom je človek. Čiže my by sme naopak možno mali zakázať ich predaj. Mal by to byť, mal, mal, mal by to byť e, kolektívny majetok, ktorý prináleží občanom. To je, je výzva v oblasti slobody. Ďakujem, pán Hogmark. Pani predsednička, myslím, že je dôležité počiarknúť jednu vec. A to je skutočnosť, že ekonomika založená na údajoch nie je nič nové. Táto zmena sa už deje a v tých častiach našej ekonomiky, ktoré, ktorá je najviac založená na, na údajoch, tam vidíme najväčší rast a prosperitu. Tak to vyzerá. Takže nehovoríme o tom, ako by to bolo niečo nové, zázračné. Ide skôr o to, aby sme sa ubezpečili, že môžeme byť najlepšími pri spracovaní údajov, pretože údaje sú znalosti, znalosti je možné distribuovať, alokovať, využívať spôsobom, aký sme predtým nikdy nevideli v modernej ekonomike. Pre nás je to oveľa viac o dobiehaní, pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť, e, voľný tok informácií v kombinovaní s právami, právy, e, právami ochrany súkromia spotrebiteľov, aby sme prispôsobili naše spoločnosti, aby to boli silné spoločnosti, ktoré budú profitovať z týchto príležitostí, ktoré už tu sú. A myslím si, že je pomerne jednoduché to povedať jasne. A chceme možno rozhodnúť, že by sme mali byť tými najlepšími. Samozrejme, ako predrečníci, povedali, myslia si, že e, žijeme v 19. storočí. Nie. My môžeme sa rozhodnúť, že budeme lídrom. Môžeme mať najlepšie vlákna, môžeme sa otvoriť najlepším príležitostiam a umožniť našej spoločnosti, aby bola najlepšia. To je rozhodnutie, ktoré môžeme prijať. A pani e, predsednička, myslím, že by sme to mali prijať, toto rozhodnutie. Ďakujem pekne. Pán Hockmark, pán Uželi, modrá karta. Akceptujete? Áno? Ďakujem pekne. Počúvam túto debatu a súhlasím so všetkými cieľmi, ktoré spomínate. Je to dôležité pre európsku ekonomiku i priemysel, ale tiež pre európskych občanov, ako chránime údaje. Jednu vec sme, sa, sme však nespomenuli. Údaje treba chrániť nielen s veľkých, spol, od veľkými spoločnosťami, ale i e, politickými silami, ktoré chcú oslaviť Európu. Vidíte tu nebezpečenstvo nejaké? Keď hovoríme o otázke migrácie, vidíte nejaký problém, že takéto sily i mimo Európy môžu sa snažiť oslabiť Európu zneužitím týchto údajov? To je moja otázka Čiže je niekto i iný mimo EU, ktorý naše údaje môže využiť. Ďakujem pekne. Cením si túto otázku, pretože mi dáva príležitosť počiarknúť ďalšiu vec. Údaje nie sú nejakou zázračnou digitálnou otázkou, sú to vedomosti a vedomosti majú charakter, že je možné ich rýchlo šíriť a je možné ich deliť, posúvať ďalej. Ja môžem vám dať nejaké vedomosti, vy mi dáte a my ich môžeme potom mať so sebou. V tom je to čaro vedomosti a nie údajov a môj pocit a chápanie je, že väčšina z údajov je napríklad internet pre všetkých, nie sú to personálne údaje, ale pri hospodárstve založenom na údajov môžeme zabezpečiť tie dáta, ktoré potrebujeme, zvýšiť mieru kybernetickej bezpečnosti a na agregovanej úrovni používať stále tieto údaje pre vývoj v zdravotníctvu, v zdravotníctve, vedy a výskumu. A mnohí ľudia to možno nechcú, ale my môžeme dosiahnuť spoločné chápanie, ako využívať tieto údaje vedomosti pri zabezpečení ochrany súkromia aj európskeho líderstva. Ďakujem. Ďakujem pani Kumpula na 3, 1 minúta. Ďakujem veľmi pekne. EU v oblasti uh, digitálneho hospodárstva nemá veľa čo ponúknuť. Pozrime sa na naše kancelárie, e, na firmy. Používajú európske programy, majú európske zariadenia, prístupy. Myslím, že Európa sa musí skutočne postaviť na vlastné nohy, pretože budeme ďalej nakupovať len E, digitálne zariadenia vyrobené v Ázii a podobne. E, sú tu príklady z oblasti infraštruktúry. Naše spoločnosti sú vedúce, majú významné postavenie na trhu, ale to, čo my potrebujeme, je EÚ, ktorá, ktorú potrebujeme na vytvorenie digitálneho jednotného trhu, potrebujeme európske štandardy, ako i ochranu údajov a legislatívu v tejto oblasti. To pomôže najmä malým a stredným podnikom, ako i e, bežným spotrebiteľom. Máme možnosť, e, aby sa z EÚ stal aktér v oblasti digitálneho trhu. A z ochrany údajov by bolo možné urobiť istý druh európskej značky. Môžeme skutočne spraviť z EÚ významného aktéra, a takto vytvoriť milióny pracovných miest, ale musíme konať a teraz. Ďakujem. Ďakujem. Pán na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím, že sme vo fascinujúcom období. Od reálneho sveta prechádzame do virtuálneho. Ten reálny svet sa odzrkadluje vo virtuálnom svete. Je to veľká výzva aby sme tu našli algoritmy ako i matematický základ, aby sme sa mohli vyznať v tomto novom svete, preto si myslím, že je dôležité, aby sme mali novú platformu pre matematiku, informatiku a algoritmy vytvorili najlepšiu enabling technology a tu e, zostali v link edge sveta. Myslím, že nastal čas, kedy máme asi 200 miliard e-mailov denne. Tu sa generujú obrovské znalosti, ktoré neboli predtým. Máme 800 miliónov tweetov, vyše 1 miliarda príspevkov na Facebooku a 30 eh, miliard WhatsApp správ, ako aj ďalšie miliardy mobilných telefónov. Tých je viac ako Tých je obrovské množstvo skutočností a to samozrejme prináša enormné príležitosti. Vidíme, že objem dát sa každoročne zdvojnásobuje a objem dát, analytika týchto dát, zistiť, čo je v týchto údajoch, e, ukryté, to predstavuje nové zlato a nové pracovné miesta pre budúcnosť, preto komisárovi Ancipovi chcem poblahoželať tejto stratégie. Musíme byť lepšími, rýchlejšími a zároveň i efektívnejšími. Ďakujem. Thank you. Madame Lauristin. Ďakujem, pani Lauristin. Minúta. Ďakujem za slovo. Využijem príležitosť, eh, že môžem hovoriť po estonsky pretože to je dosť veľa mojich krajinov. Som rada, že nám komisia poskytla štatistický prehľad toho, čo sa deje v oblasti e, hospodárstva založeného na údajoch. Máme tu index, ktorý naozaj je veľmi informatívny, avšak na nešťastie e, tá vízia nie je veľmi dobrá, pretože sa to ukazuje, že je to naozaj veľký rozdiel medzi jednotlivými európskymi krajinami. Napríklad, keď si porovnáme e, Taliansko, Grécko či škandinávské krajiny alebo Bulharsko, tak vidíme veľké rozdiely v možnosti ľudí a toho, že aby používali internet a počítač. Tie rozdiely sú naozaj veľmi veľké. No a moja otázka znie, vzdelávanie zručností, ktoré potrebujeme, tie sú v oblasti kompetencií členských štátov. Čiže aby sme porýchlili, urychlili tento proces, tak sa obávam, že pokiaľ nebudeme mať nejaký spoločný prístup, tak sa k tomu nedopracujeme. Pokiaľ to necháme len na členských štátoch, tak sa ten, ten pokrok neurýchli. No takže moja otázka znie, ako preklenúť tento rozdiel, ako naozaj uskutočniť hospodárstvo na, založené na údajoch, aby toto pre Európu v budúcnosti fungovalo. Ďakujem. Zber digitálnych údajov a spracovanie ľudských činnosti v digitálnej oblasti stále narastá naozaj neskutočným spôsobom. Big data sa e, rozrastlo z pár e, desiatok terabajtov v roku 2012 na veľa petabajtov e, údajov v dnešnej dobe. Komisia poukázala vo svojom oznámení na to, že takýto rozvoj by mohol mať naozaj intenzívny dopad na veľký počet oblastí už od zdravotníctva, potravinovej bezpečnosti k efektívnosti zdrojov, energetike, inteligentnej doprave a tak ďalej, ale taktiež to predstavuje obrovský ekonomický potenciál pre podniky, ktoré by mohli vytvárať nové pracovné miesta a vytvárať nové biznis modely. Európska únia e, sa pokúša e, investovať do, od, do sektoru IKT a preto je potrebné, aby sme sa v tejto oblasti e, angažovali čo najskôr a e, uzatvorili ten rozkol, ktorý máme v porovnaní so Spojenými štátmi. V tomto duchu je potrebné vytvoriť potrebné podmienky na úspešný jednotný trh v oblasti veľkých údajov, big data, zlepší koordináciu záležitostí interoperability a štandardov aby naozaj e, došlo k nárastu v oblasti internetu veci či širokopásmového internetu, a, ako aj výskumu a vzdelávania. Pán Šogor, ste ochotní akceptovať modrú kartu? Chcel som sa poďakovať, pretože si myslím, že e, veľmi dobre to veci vystihuje. Myslíte si, že s novými vyhľadávačmi dokážeme dať priestor a otvoriť možnosť pre občanov a pre súkromnú sféru sledovať, kde nakoniec skončia ich údaje a aký užitok tým pádom majú ich údaje, hlavne pre malé a stredné podniky, pre rodinné podniky. Je to, myslím, veľká výzva držať krok. Samozrejme, myslím si, že tie malé podniky sú vždy znevýhodnené, pokiaľ ide o boj s tými veľkými, to je ten jediný problém. Takže e, dopracovali sme sa k záveru rozpravy, pokiaľ ide jednotlivé politické skupiny. Teraz prechádzame na postup aj pani Mrela. Ďakujem za slovo. Big data môžu mať naozaj úžasný pozitívny dopad na spoločnosť, pokiaľ sa s nimi pracuje zodpovedne a Pristupuje sa k ním zodpovede na z oblasti ochrany údajov a ten etický rozmer je veľmi jasný, keď tu počujem niektoré naozaj znepokojujúce návrhy niektorých mojich kolegov, ktorí hovoria o screeningu utečencov. Je dôležité, aby všetci ľudia mohli benefitovať z trendu Big Data. Internet pre všetkých, ako povedal pán Bonny. Áno, Európa potrebuje otvorené výskumné údaje, infraštruktúru a rovnaké hracie pole pre všetkých. To ma prekvapilo, keď som si vo znamení komisie prečítala informáciu o copyrighte, kde sa hovorí o legalizácii e, materiálu, ktorý je chránený copyrightom pre verejné výskumné organizácie. Ako chce komisia teda využiť plný potenciál Big Data, pokiaľ inovatívne firmy, občania a vedecké projekty na, naďalej budú musieť čeliť právnej neistote, pokiaľ ide o zastaraný zákon o copyrighte. Nie je to protichodné, že na jednej strane komisia navrhuje, aby súkromno-verejné partnerstva pomáhali v oblasti Big Data a zároveň sa tu hovorí o, o, o tom, že veľké projekty v oblasti big data nemôžu fungovať so, so súkromnými e, spolupracovníkmi práve kvôli týmto zákonom. Jedine ak naozaj drasticky zjednodušíme pravidlá pre všetky projekty Big Data bez ohľadu na to, či sú tieto komerčné alebo nekomerčné, iba vtedy môžeme naozaj e, sa dopracovať k plnému potenciálu, ktorý toto, posk- ktorý toto poskytuje. Ďakujem a teraz pán Polčák. Ďakujem pani predsedkyne. Ďakujem pani predsedajúca za slovo. Hovorilo sa to o naozaj mnohých aspektoch dátovej ekonomiky, či už to bola ochrana osobných údajov versus e, obchodovaniu s údajmi. Či je to ochrana e, a bezpečnosť a naproti tomu požiadavka na flexibilitu. Ja by som chcel hovoriť o jednej veci, ktorá tu nezaznela, je to ochrana autorských práv versus požiadavka na rýchle získavanie súhlasu. Je nepochybné, že ochrana autorských práv musí byť zabezpečená. Ja sa k takejto požiadavke hlásim, avšak problém je rýchlosť súhlasu. Ten súvisí s tým, akým spôsobom budú údaje v ekonomike posúvané, ako mo- rýchlo môžete získať súhlasy oprávnených držiteľov práv. Myslím si, že tu je veľa nedostatkov práve na úrovni EÚ. Nefunguje vnútorný trh, správcovia sú e, zviazaní národnými legislatívami a v, tomto, v tejto oblasti by Európska únia mala rozhodne pridať. Ďakujem, pán Blanco López. No? Je tu? Nie? Tak pán Kapto. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja som bol autorom viacerých otázok na zodpovedania, pokiaľ ide aj o garancie vývoja internetu a pot- zvýšenie potenciálu takýchto big data. Ja som bol každopádne aj svetkom obratenia tejto mince. Riešili sa otázky kyberkriminality, riešili sa o informatické podvody. Ja považujem internet za skutočnú výzvu, pokiaľ ide o univerzálnu službu a za dodávky pre verejné, verejné blaho, verejné, verejné služby ja si myslím, že to treba správne nastaviť a je treba zabezpečiť ochranu osobných údajov, viac treba dodržiavať e, chartu základných práv, pretože to sú veci, ktoré budú ovplyvňovať e, sociálny a spoločenský pakt a je treba vytvoriť správne podmienky pre podniky a pre bezpečnosť občanov. Ja sa pripájam k tej otázke na ústne zodpovedanie a chcem pripomenúť, e, že Zej Hydrát v rámci OSN pred troma dňami povedal, aby, členské, aby Spojené štáty veľmi e, obozretne postupovali, e, pokiaľ ide o prípad Apple a FBI, teda tento ich spor, tak aby bola zabezpečená ochrana správna pre všetkých po celom svete. Ako sa môže nejakým spôsobom, aký postup môže zadať komisia k tejto téme? Marias. A na záver pán Marias. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca Častokrát sa to hovorilo, že peniaze, ktoré sa míňajú na nové technológie na IT v Európskej únii, sa naozaj nedajú porovnať s investíciami v Spojených štátoch a v Japonsku. Avšak mohli by sme tento rozdiel preklenúť tým, že by sme znížili platy. Nie. Musíme e, adaptovať e, právne predpisy v rámci architektúry internetu. Musíme prekonať rozdiely v európskom trhu. Musíme chrániť občanov členských štátov. Čiže musíme zabraniť ďalšiemu otvoreniu trhu. Tomu, čo sa snažíme dosiahnuť TISou. Európska únia by mala uznať a navrhnúť taký rámec, vďaka ktorom by sa dalo čeliť rizikám e, súvisiacim s digitálnym hospodárstvom, rizikám smerom na pracovníkov. A toto aj v oblasti eh, vytvárania pracovných miest, aj fyzického a psychického zdravia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže toto je koniec eh, procesu každý aj. A teraz odpovie pán podpredseda Ansip, nech sa páči. Thank you very much, Madam President. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, vážené poslanky, vážení poslanci. Chcem sa vám ešte raz poďakovať za všetky otázky a pripomienky. Európska komisia sa zaviazala maximalizovať rast hospodárstva založenému nauka, na údajoch vďaka stratégii jednotného digitálneho trhu a ďalších iniciatív, ktoré sú naplánované na tento rok. Súhlasím s pani poslankyňou Vicky Ford. ktorá zdôraznila dôležitosť naozaj transparentného elektronického verejného obstarávania. Na základe analýz, ktoré pripravil Európsky parlament, pokiaľ by sme boli schopní implementovať elektronické verejné obstarávanie v celej Európe, tak by sme ušetrili 50 miliard eur ročne. To je naozaj obrovská suma. Mrzí ma, že tie peniaze k dispozícii nemáme. Musíme taktiež vo všetkých členských štátoch zaviesť elektronickú fakturáciu. Musíme intenzívnejšie využívať aj elektronické podpisy. Samozrejme, musíme sa sústrediť aj na oblasť e, súkromia, musíme chrániť súkromie, avšak musíme umožniť aj voľný tok údajov cez Európu. Vlády musia sprístupniť údaje, a to vo všetkých členských štátoch. Všetci hráči musia získať prístup k údajom. Nejde, nezáleží na tom, či je to malý či stredný podnik alebo veľkí hráči na trhu. Digitálny rozkol, to je naozaj veľký problém v Európskej únii. Tento rozkol neexistuje len medzi jednotlivými členskými štátmi, ale aj v rámci jednotlivých členských štátov, dokonca aj v tých členských štátoch, kde sú internetové technológie veľmi vysoko vyvinuté. Vidíme, že je naozaj veľký digitálny rozkol medzi mestami a videckými oblastiami, medzi mužmi a ženami, mladými ľuďmi a staršími. A všetkým tieto problémy musíme riešiť. Dali ste mi minútu a ja už som hovoril 2,5 minúty. Naozaj ma mrzí, že nemáme čas. Komisia tento rok eh, navrhne všetky tieto právne návrhy, tieto legislatívne návrhy. Musíme sa poponáhľať, pretože iste Pokúšam sa odpovedať teraz konkrétne vám. Áno, hrozia tu nejaké rizika, ale reálne riziko je, že by sme v tejto súťaži neobstáli, že by sme prehrali. Preto sa musíme poponáhľať. Chcem sa vám poďakovať za dnešnú diskusiu. Teším sa na to, ako budeme efektívne spolupracovať so spoluzákonodarcami na to, aby sme naozaj efektívne naštartovali hospodárstvo založené na údajov, ktoré bude príst- e, e, prinášať e, výhody všetkým členom spoločnosti, či už sú to jednotlivci alebo podniky alebo verejný či súkromný sektor. Ďakujem veľmi pekne, pán popredseda, rozpráva je ukončená.